Svetej. Teraz prejdeme na ďalšiu tému na programe a to je vyhlásenie podpredsedničky komisie, ktorá bude zastúpená e, ministrom Leškevičiusom, ktorý je ministrom zahraničných vecí e, Litovskej republiky. Toto vyhlásenie sa bude týkať vývozu zbraní, vykonávanie spoločnej pozície rady. Čiže najprv e, vystupí pán minister v mene e, podpredsedničky komisie. Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, Dámy a páni, chcem sa vám poďakovať za túto príležitosť na výmenu názorov, aby sme hovorili o e, implementácii existujúcej legislatívy e, členskými e, štátmi. Ja teda tlmočím stanovisko popredsedničky komisie. Snaha je harmonizovať vývoz zbraní. A e, toto má už svoju histórie. Tie korenie tejto histórie sú v etickom kódexe, ktorý na pôde EÚ bol koncipovaný v roku 98. A ďalším významným krokom boli, e, boli e, práce vykonané v roku 2008. A to vo forme spoločnej za, spoločnej zahraničnej a bezpočnostnej politiky. A skutočne tieto prvé kroky slúžili ako dôležité e, e, smerníky pri spolupráci s tretími štátmi na základe e, bodov spoločnej pozície. Členské štáty majú ohlasovať akýkoľvek vývoz zbraní mimo územia EÚ. Tým chceme predchádzať tomu riziku, že budú vyvázané zbranie na miesta, kde sú potierané ľudské správ, práva. A zároveň však spoločné, spoločná pozícia stanovuje, že každý jeden prípad vývozu mimo EÚ bude vyhodnocovaný samostatne. Nebudú žiadne paušálne posudky. A treba si uvedomiť, že e, e, treba zohľadniť aj podmienky, za ktorých dochádza k vývozu. To zároveň znamená, že e, len samotný vývoz zbraní do určitého štátu neznamená, že ten štát by mal byť pod embargom na vývoz zbraní EÚ. Treba si uvedomiť, že sa bude každý prípad vyhodnocovať a e, tým, že sa e, stanoví súbor spoločných exportných kritérií, takéto spoločné stanovisko znamená, že bude dochádzať postupnej harmonizácii medzi členskými štátmi v tejto oblasti. To je cieľ ktorý je vytýčený a existuje už mechanizmus. Každý členský štát e, vlastne e, má systém povolovania obchodu so e, zbraniami, ktorý je veľmi podobný, ak nie rovnaký, ako takýto systém v ďalšom členskom štáte. spoločná pozícia určite predstavuje veľmi pokročilý nástroj, pokiaľ ide o oblasť e, kontroly vývozu zbraní. Kontroly vývozu zbraní obsahuje osobitné ustanovenia e, ohľadom implementácie, ktoré by mali byť plne zohľadnené pri posudzovaní funkcie. Bez ohľadu na ten spoločný rámec, e, ktorý je stanovený na úrovni 28 členských štátoch, Rozhodnutie, pokiaľ ide o jednotlivé vývozy, musia byť e, prijímané na členských, členských štátoch, e, na úrovni teda príslušných orgánov členských štátov. Zároveň teda posúdenie rizika, ktoré vykoná členský štát e, nadväznosti na nejakú žiadosť musí priniesť istý výsledok. Dá sa tvrdiť, že pozícia stanovuje povinnosť, istý proces, ale nie konečný výsledok tohto procesu na úrovni členského štátu, pokiaľ ide o boj proti nepriazným vplyvom vývozu zbraní. Toto je aspekt, ktorý by sme mali zohľadňovať, keď uvažujeme nad tými povinnosťami, ktoré vyplývajú z spoločnej pozície pre členské štáty a je vhodné e, odkazovať aj na tie možné e, porušenia také, takéto pozície. Zároveň by e, členské štáty sa mali zodpovedať voči tým svojim rozhodnutiam, pokiaľ ide o vývoz zbraní a môžu tam byť aj ustanovenia, ktoré sa týkajú transparentnosti. Pokiaľ ide o požiadavku na členské štáty a na celú EÚ zverejňovať veľmi podrobné výročné správy o vývozoch zbraní, tieto správy musia splňať najvyššie normy a štandardy, pokiaľ ide o údaje, ktoré sú verejne dostupné a ktoré sa týkajú vývozu zbraní. Transparentnosť je tým predpokladom zodpovednosti a táto správa predstavuje e, vynikajúci nástroj pre verejnú mienku, pre občianskú spoločnosť a čo najdôležitejšie pre európske národné parlamenty, pokiaľ ide o možnosť plne vykonávať e, tú, ten dohľad pokiaľ ide v oblasť e, vývozu zbraní. Teraz niekoľko slov k prebiehajúcemu procesu revízie spoločnej pozície, ktorý tri roky po je 3 roky po schválení od roku 2009. E, tá analýza bola spustená na začiatku roku 2012 po komplexnej analýze na základe podrobného dotazníka, na ktorý reagovali všetky členské štáty, boli zverejnené tie predbežné výsledky e, z analýzy, tak ako o tom, hovoril aj, o tom hovorila Rada e, pre zahraničné záležitosti 19. novembra 2011 a to potvrdilo hodnosť súčasnej spoločnej pozície, pričom poznamenali, že je nevyhnutné ďalej rozpracovať tú implementáciu jednotlivých ustanovení. Spoločná skupina na úrovni e, rady naďalej rozpracovala niektoré aspekty implementácie tohto rozhodnutia, hlavne pokiaľ ide o e, zriadenie informácií, senzitívne destinácie a za popretie vývozu alebo odopretie vývozu. E, treba zlepšiť tú pridanú hodnotu, ktorá plinie z takýchto takto vymenených informácií. Treba zlepšiť konzistentnosť týchto informácií a treba zlepšiť aktuálnosť zdieľania tých informácií. Takéto zlepšenia by mali sa reflektovať medzi iným aj v zlepšenom používateľskom manuáli, ktorý bude eh, nasmerovať užívateľov k tomu, ako správne interpretovať spoločnú pozíciu. Spoločnú pozíciu. Európsky parlament a občianská spoločnosť sú stále plne zapojení a informovaní v rámci jednotlivých štádií preskúmania vrátane 6-mesačných eh, eh, špeciálne dedikovaných stretnutí mimovládneho sektora a takisto na úrovni e, predsedu podvýboru SEDE. E. E, na úrovni EU je hodné poznamenať, že spoločnú pozíciu aplikujú aj viaceré tretie, členské, tretie štáty v blízkom susedstve. A tie povinnosti, ktoré sa týkajú transparentnosti, tie sú uplatňované aj na úrovni týchto krajín. A sú tu programy outreachu a pomocu, pomoci aj formou rozpočtu vyčleneného na CRSP, na spoločnú bezpečnosť a obranú politiku 1,8 milióna eur bol vyčlenených nedávno na tento účel. Záverom EÚ e, je pred, predvojí, pokiaľ ide o zlepšovanie e, kontroly vývozu zbraní na medzinárodnej úrovni a e, zohráva podstatnú úlohu, pokiaľ ide o zmluvu o obchode so zbraniami. 2. apríla 2013 bola takáto dohoda schválená na úrovni valného zhromaždenia OSN a predstavuje podstatný milník z pohľadu regulovania obchodu vývozu zbraní. Prvýkrát sú tu parametre stanovené pre transfery, pre prevody a takisto ďalšie podstatné parametre, ktoré budú uplatniteľné z pohľadu strán e, zmluvy. ATT dohoda umožnila stransparentnenie a zlepšenie obchodu so zbraniami a tým prispela k e, mieru a k zníženiu e, násilia páchaného takýmto zbraniami voči občanom po celom svete je nevyhnutné, aby prebehla ratifikácia aspoň 15 členmi, členskými štátmi OSN. Európske členské štáty vyjadrili svoje želenie ratifikovať eh, dohodu čo najskôr a vy, ctené poslanky poslanci, máte podstatnú úlohu, ktorú zohrajte v tomto procese. V skutku eh, nakoľko ATT pokrýva niektoré záležitosti, ktoré spadajú do pôsobnosti EÚ, eh, e budeme žiadať o súhlas Eh, Európskeho parlamentu, skôr ako bude rada požadovať ratifikáciu zo strany členských štátov. Spoliehame sa na vašu podporu, pokiaľ ide ukončenie tohto procesu čo najrychlejšie a dúfame, že budeme schopní poskytnúť kritickú masu E, súhlasu z úrovne 28 členských štátov, tak aby sme to, ten prach naplnili. Ďakujem. Ďakujem, pán Leskevičius. A teraz dávam na dve minúty slovo pánovi Gálerovi. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Kolegyne, kolegovia, zbranie nie sú bežným tovarom. Keď sa dostanú do nesprávnych rúk, tak môžu spôsobiť e, veľké škody keď e, sú pod kontrolou zodpovedných vlád, tak e, môžu mať odrazajúci účinok na agresorov. E, niekedy musia byť použité na, oba, na obranu demokratických štátov, respektíve na znovu nastolenie demokratického práva takýchto krajín. Z takýchto dôvodov je dobré, že uvažujeme nad spoločnými pravidlami a postupmi schvalovania, pokiaľ ide o vývoz zbraní, pokiaľ ide o zbrojný arzenál to, čo sme spravili my, nespravilo žiadne spoločenstvo štátov a zdá sa, že takéto, taká právna úprava je tak atraktívna, že našťastie aj tretie krajiny sa rozhodli uplatňovať tieto pravidlá. Spoločná pozícia z roku 2008 je právne záväzným rámcom s 8 kritériami. Predsedníctvo e, poukázalo na prácu v e, pracovnej skupiny COAM, ktoré vypracovalo manuál, pokiaľ ide o jednotné kritéria, ich výklad konštatujeme, že my tu ako parlament v tejto otázke nie sme súčasťou spolurozhodovania, nie je to otázka spoločenstva, ale e, členské štáty sú tými, ktoré sú zodpovedné za uplatňovanie a výklad e, v každom jednotlivom prípade. Tým pádom ale e, získavajú podstatnú úlohu kolegovia na národnej úrovni, aby dbali na to, že v národných parlamentoch budú dohľadať na správne uplatňovanie tohto spoločného, spoločnej pozície. Nastolenie istého súladu na úrovni EÚ je e, úlohou aj vysokej predstaviteľky a my ako Európsky parlament e, chceme e, byť v tejto veci pravidelne informovaní. Ako skupina samozrejme podporujeme aj tú Arms Trade Treaty, ktorá čoskoro vstúpi do účinnosti a bude fungovať. Ďakujem, pán Galer, pani Kopa.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 ELE e je ovplyvňované pri hlasovaní. A teraz tu máme návrh spoločného uznesenia, ktoré nepredpokladá žiadne problémy. Ale pravdou je, že oni si neželajú skutočnú kontrolu exportu zbrania. Tu je ten rozdiel. My trváme na tom, aby sme skoncovali s pokritectvom veľkých eh, politík. Je dôležité, aby tu bola transparentnosť, aby sa aplikovali všetky pravidlá kontroly eh, vývozu zbran do diktatúr, lebo tieto zbranie môžu byť používané na porušovanie ľudských práv a proti slobode. Máte modrú kartu, príjmate ju? Áno. Nech sa páči, dávam vám slovo. Nech sa páči, dávam vám slovo. Pán Lízek. Vážená pani poslankyňa, ja by som sa iba chcel spýtať, že či si spomínate, že na zasadnutí výboru AFED, keď sa e, hovorilo o návrhu správy pani poslankyne Lezning, o ktorom som hovoril, tak sa hlasovalo takto za správu, nehlasoval žiadny poslanec, jeden sa zdržal a všetci ostatní poslanci e, bolo ich niekoľko desiatok zo všetkých politických skupín a všetci hlasovali proti tejto správe. Drahý kolega, ak si dobre spomínate, vy ste stiahli vašu podporu správe, e, o ktorej sme sa prakticky dohodli. A všetci určite majú dobrú pamäť a spomínajú si, čo sa stalo. Neotvárajme tu niektoré témy, lebo to nikomu nevyhovuje. A teraz pani Nikolaj dve minúty. Vážená pani predsednička, skutočne musíme mať lepšiu implementáciu spoločného stanoviska, avšak spôsobom, ktorý je udržateľný a je dobrý pre tento sektor, aj pre tých, ktorých to má chrániť. Niektoré časti tejto iniciatívy sú realistické, nemôžeme zakázať výrobu zbraní alebo obchod s nimi, ale čo môžeme mať a potrebujeme mať je, sú záruky e, v členských štátoch, aby skutočne sa zabránilo tomu, že sa zbranie dostanú do paramilitantných rúk alebo do, k nežiaducim osobám. Nemali by sme E, takto podporovať e, akýsi radikálny postup. Je dôležité presadzovať lepšiu spoluprácu v kontekste e, spoločnej pozície a Európska obrana agentúra by mala mať možnosť plne realizovať existujúce predpisy. Skutočne treba inovovať európsku obranu európsky obranný priemysel. Skutočne treba konsolidovať tento sektor. kompromisné znenie na spoločnom stanovisku je e, čosi, e, čo, s čím by sme mali byť spokojní a máme sa k tomu stavať veľmi realisticky. Teraz má slovo pani Kromberg. Dve minúty. Thank you, Madam Chairman. And... Ďakujem za slovo. E, toto je veľmi e, špecifická situácia. Chcem vám pripomenúť to, že EÚ má e, spoločnú pozíciu na vývoz zbraní a to je unikátna záležitosť, pretože tam sú stanovené jasné kritéria. V to, tento rok OSN schválilo zmluvu o týkajú upravujúcu vývoz zbraní. Treba si uvedomiť, že existujú dve uznesenia, o ktorých sa má hlasovať. Jedno z pera e, SND, e, e, Zelených a GUE a to má vylepšiť spoločnú pozíciu v oblasti korupcie, transparentnosti a dôslednosti uplatňovania spoločných kritérií na úrovni členských štátov. Druhé uznesenie ALDE, EPP a ECR považuje spoločnú pozíciu na dostatočne dobrú a nerozvíja to nejako ďalej. Paradoxne je to krok dopredu e, voči, v kontexte e, toho, že členské štáty podpísali spoločné pozície e, to, toto e, stanovisko akoby nedostatočne ošetrovali ľudské práva. A e, toto je akýsi aj nový rozmer ATT. Je to veľmi dôležité vzhľadom na súčasnú situáciu na Blízkom východe a Severnej Afrike, kam sú nasmerované vývozy zbraní z EÚ úplne e, chýbajú aspekty ľudských práv v uznesení EPP a ALDE Treba povedať, že EP je ideologicky e, rozpoltené, čo sa týka ochrany ľudských práv versus záujmy e, tohto priemyselného sektora. Ďakujem. Teraz má slovo pán Vlasák. Vážená pani... Vážená pani predsednička, dámy a páni, v súvislosti s touto témou by som chcel upozorniť na problém, ktorému dlhodobo čelia nielen českí exportéry. Keďže Česká republika nemá more, je vývoz našich zbraní do tretich krajín realizovať letecky alebo ekonomickejšie loďou cez prístavy v iných členských krajinách, napríklad v Polsku a v Nemecku. V Nemecku a Polsko však na vývoz zbraní e, uvalujú e, povinnosť dodatočného schválenia, čím vlastne e, konajú proti licencii. Tieto dodatočné licencie sú politicky zamerané rozhodnutia, ktorých výsledkom je časté a zámerné zdržiavanie celého procesu alebo nevydanie licencie. Keďže náklady leteckej dopravy sú niekoľkonásobne vyššie ako lodná doprava, naše firmy sa stávajú nekonkurencieschopnými a vznikajú im významné ekonomické škody. Pritom ide o oblasť s vysokou pridanou hodnotou, ktorý má u nás vysokú a dlhodobú tradíciu a zamestnáva 10 tisíce vysoko kvalifikovaných ľudí. Dámy a páni, považujem za nepriateľné, aby v Európskej únie boli diskriminované vnútrozemské štáty. Preto žiadam, aby sa európske orgány začali týmto problémom zaoberať a aby preverili, či je naozaj povinné dodatočné schvalovanie a či je to primerané, teda či to súvisí s článkom 36 zmluvy o fungovaní Európskej únie, či to neobmedzuje pohyb tovaru viac, ako je nevyhnutné. Ďakujem. Ďakujem, pán Vlasák. Pani Lízek, nech sa páči dve minúty. V Mali strieľajú rebeli nemeckými zbraňami na nemeckých a francúzských vojakov. Nemecko vysiela svojich, svojich eh, vojakov a predáva zbranie Kataru. A takto eh, malískí rebeli eh, používajú tieto zbranie a je to akési zaciklené. Je to absurdné ale ešte horšie veci sa stávajú. Skutočne e, dostávajú sa zbranie autoritatívnym štátom. My vieme, že občania týchto štátov sú zabíjani a prenasledovaní. E, skutočne dochádza k usmrteniu tisícov ľudí a ako to chceme zastaviť? V roku 2008 bol prijatý spoločné stanovisko ku kontrole vývoze zbraní. Ale zdá sa, že je to len kus papiera. Nie je nič hoden a asi nemá byť ani nič hoden pretože tak, ako to vyzerá teraz, to prihráva do kariet e, výrobcom zbraní. A jednoducho zdá sa, že sa e, berú do úvahy strategické cieľy, tak ako chce kancelárka Merklova e, exportovať do Sávskej Arábie a postačuje, tá postačuje e, takéto stanovisko, preto konzervatívna väčšina je proti tomuto proti tomuto návrhu. Treba skutočne hľadať širokú podporu v občianskej spoločnosti, ale aj kresťanské organizácie majú na to svoj názor. A skutočne toto chcem konštatovať a adresovať tým z vás, ktorí e, sú kresťanmi a e, musíme e, uvažovať o únii, ktorá je úniou slobody. A skutočne toto je pošliapávané, keď kto bude hlasovať za rezolúciu GUE e, e, zelených, e, tak je, je, koná proti dobrým zásadám. A ja by som chcela zareagovať ešte na slova predrečníkov. Konzervatívna väčšina vylepšila moju správu takým spôsobom, že dá sa len hlasovať proti nemu. Ako to mohlo nastať? Mohli by ste mi vysvetliť, prečo k tomu došlo? Ďakujem pekne. Pani Ďakujem Lizing. pani Lízing. A teraz pán Sala Brakos, nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Európska únia zohráva jednu z dôležitých úloh pri exporte zbraní a kontrole na regionálnej a medzinárodnej úrovni v roku 2008 rada schválila kód správania Európskej únie pri exporte zbraní. Je tam 8 kritérií. V posledných rokoch sa e, začalo vyvíjať úsilie e, ohľadne posilnenia demokratickej kontroly krajín vyvážajúcich zbranie. Udalosti v strednom, na strednom východe Afrike poukazujú na, na to a umožňujú skontrolovať, či skutočne vlády E, si berú k srdcu tieto odporúčania. Je treba dávať veľký pozor na to, komu exportujeme zbranie vzhľadom na situáciu v Sýrii, ktorá sa zhoršuje. Ja si myslím, že treba rešpektovať zmluvy a ich hodnoty. Je potrebné uistiť sa, že tieto zbranie budú správne použité. Mojím snom je, aby nebolo zbraní, ale keď dochádza k zrážkam, tak sú tam, sa tam používajú tie najmodernejšie zbranie, a to aj v tých najzapadnejších kútoch. Ďakujem pani Lízek. Ďakujem bardzo. Pani przewodnicząca, panie ministrze. Ďakujem. Pani, pani predsedajúca, pán minister, dámy a páni. Samozrejme, že všetci by si želali žiť vo svete, kde vládne mier a kde nikto proti nikomu nebojuje kde nie sú žiadne zbranie. Ja súhlasím v tomto s mojim predrečníkom. My žiaľ v takom svete nežijeme a v našom svete si musíme jasne uvedomiť, že práve Európska únia má najlepšie, najunikátnejšie a najfunkčnejší systém. Je to unikát v celosvetovom meradle. Myslím tým na systém kontroly vývozu zbraní. Takýto systém a takýto dohľad nad vývozom zbraní nemajú ani USA, ani Rusko, ani Čína, ani žiadny iný významný výrobca zbraní na svete. A teda dnes Európska únia je príkladom pre iných a tu zrejme mám iný názor ako pani Luzin, pretože ja si myslím, že dnes kontrola funguje, že je efektívna a že zatiaľ stačí. Európska únia, žiadny členský štát EÚ v posledných rokoch nevyvážal zbranie do krajín, kde sú ozbrojené konflikty alebo kde sa bojovala. A to je hlavná zásada. Našťastie všetky členské štáty, ktoré vyrábajú zbranie, to dodržiavajú práve Európska únia, a to je dobré si zapamätať, sa pričinila o vypracovanie medzinárodných noriem, pretože členské štáty EÚ boli iniciátormi zmluvy o obchode so zbraniami, ktoré OSN schválilo začiatkom apríla. Môžeme dúfať, že toto prispieje k väčšej stabilite. A ja aj pani poslankyňa Lusing sa zhodneme, že nám ide o väčšiu mieru bezpečnosti a že táto zmluva bude pôsobiť proti terorizmu a zvýšenie bezpečnosti na svete a to je našim cieľom. Ďakujem, pani Gomes. Európska únia e, má zodpovednosť aj za vývoz technológií, ale tieto pomáhajú diktatúram, aby potláčali svojich občanov. Preto sme povinni monitorovať veľmi pozorne konečné e, určenie, miesto určenia týchto zbraní, ktoré buď idú z Európy alebo prechádzajú Európou. Niektoré členské štáty to ešte nerobia a dôveryhodnosť a e, koherentnosť Európskej únie je tu v hre, pretože je dôležité, e, že, že uvedomiť si, že toto spochybňuje aj dodržiavanie ľudských správ a tak ďalej. My navrhujeme, aby všetky členské štáty boli transparentné pri poskytovaní informácií o e, exporte a transporte zbraní do tretich krajín, najmä do konfliktných oblastí Často sa to deje rôznymi e, kanálmi e, vojenskými, verejnými a tak ďalej. A preto je dôležité, aby členské štáty mali nástroje na kontrolu toku týchto zbraní. E, a preto je dôležité pravidelne publikovať aktualizované informácie. Pán Kelam spoločná pozícia EÚ je čímsi unikátnym. Takže na jednej strane môžeme byť spokojní, pretože bol dosiahnutý zásadný pokrok, ale to nepostačuje Problém tkvie v tom, že EÚ je celosvetovo druhým najväčším exportérom zbraní a to sa ešte e, nabaluje tým, že sa vlastne znižujú e, rozpočty na obranu. To vytvára stimuly a opodstatnenie zvyšovať exporty zbraní mimo EÚ a e, skutočne e, často nie je úplne zrejmé a jasné, ako sa naloží s tými vyvezenými zbráňami. Preto treba byť dôsledný Treba znížiť existujúce rozdiely v politách zahraničnej politika. Treba sa pridržiavať spoločnej, spoločného e, vyhlásenia. Takisto, po druhé, e, treba stransparentniť vývoz zbraní. Ďalej, treba mať úplnejšie dáta a treba sa zamerať na to, ako sa prakticky uplatňuje e, toto spoločné vyhlásenie. Treba byť dôslednejší v kontrole vývoze zbraní. Ale samozrejme to je na pleciach členských štátov, ako budú vydávať licencie na vývoz zbraní. Ďakujem, pán Kelan. A teraz má slovo pán Araši. Pán tu nie je, takže pán Kuka na dve minúty. Madam President, Mr. Minister, Ďakujem. Zdôrazňovanie významu e, dohodu OSN o obchodovaní so zbraniami e, vedie k tomu, že treba mať väčšiu transparentnosť a zodpovednosť za vývozy európskych zbraní. Osobitne, keďže e, Európska únia je jeden z najväčších vývozcov zbraní na svete. Našou zodpovednosťou je zabezpečiť, aby tieto zbranie neprispeli k ďalšej regionálnej nestabilite, ani aby nezintenzívnili regionálne konflikty. Verím, že e, často sa ukázalo zložité, byť zložitým pre členské krajiny nájsť spoločnú pozíciu kvôli rôznym interpretáciám a výkladom toto sa e, týka predovšetkým kritéria číslo 4, ktoré špecifikuje, že členské krajiny by mali e, odoprieť autorizáciu vývozu, ak by sa vyskytlo riziko, že sa zbranie použijú na iné účely než e, sebeobranu národov, alebo ak je tu riziko, že, riziko, že e, zbranie e, môžu ohroziť regionálnu stabilitu. Tiež by sme mali e, dosiahnuť vyššiu verejnú transparentnosť pri vývozoch zbraní a mali by sme žiadať e, verejné správy a mali by sme viac e, diskutovať o politike zbraní, čím, čím by sa podporovali zároveň ľudské práva a regionálna stabilita. V prvom rade však s cieľom zvýšiť legitímnosť európskej vývozy zbraní bolo by rozhodujúce, aby členské krajiny implementovali striktne spoločnú pozíciu rady, rovnako tiež, aby sa ratifikovala dohoda o obchodovaní so zbraniami. Slová na papieri znamenajú málo, e, ak sa neimplementujú. Ďakujeme pán Kukan a teraz má slovo pán Howitt. Thank you very much, President. As events unfold around us in Cairo, as this... E, táto rozpráva a prebieha veľmi e, aktuálne pri udalostiach v Káhire. E, toto je prvá možnosť privítať medzinárodnú dohodu o zbraniach, e, mať hrdosť na dosiahnuté výsledky na národnom na medzinárodnom fóre. Verím, že čoskoro i Bulharsko podpíše dohodu, aby všetky e, európske štáty mali podpis. Takisto je tu Španielsko. E, mali by sme e, vyzývať všetky európske krajiny, aby nasledovali príklad predchádzajúcich krajín. Myslím si, že takisto ukazuje, že Európa je na správnej strane, keď sa pozrieme na Irán. bývala britská vláda mojej politickej strany e, tu prevzala iniciatívu. Myslím si, že tiež by sme mali odkadliť e, e, svoje názory v revízii spoločnej pozície. Treba sa informovať o revízii s vybranými mimovládnymi organizáciami prebehli diskusie a vyzývam k plnej miere externých konzultácií Vítam tiež e, návod ku kritériám 7 a 8, ako môže predsedníctvo opodstatniť e, nedostatok návodov a usmernení e, k časti o ľudských právach. Práve baronka Aštonová by mala zdôrazňovať túto časť. Sú tu i sklamania týkajúce sa problematiky transparentnosti. Spomínaná databáza, ktorá sa navrhla britská lebristická strana prijala plány na to, aby to boli e, nezávislé preverovanie a kontrolovanie, kde všetky e, krajiny by mali e, zverejniť podrobné informácie o licenciách. Určite si uvedomujete, že česká vláda predala 50 tisíc pištolí európskej, pardon, egyptskej polícii v minulých mesiacoch. Myslím si, že toto je Eh, vedie k obavám a mali by to oľutovať. Ďakujeme. Teraz má slovo na dve minúty pán Preda. Ďakujem, pani predsednička. Nuž. Ide tu o strategický charakter eh, tejto dohody. Mnoho členských krajín eh, má z tejto činnosti stabilný E, príjem. Európska únia je druhý najväčší vývozca zbraní po Spojených štátoch na svete. Toto nie je e, výhovorkou pre nedostatok transparentnosti. Členské krajiny by mali zohľadniť terajšie štandardy výkazníctva, pokiaľ ide o licencie v tejto oblasti. Takisto by sme mohli zohľadniť, e, zohľadniť kam smerujú tieto produkty. Keď hovoríme o vývoze zbraní, mali by sme hovoriť o presne, e, presných destináciách zbraní. Exportné licencie sa vydávajú určitým členským krajinám, ale pritom zbranie môžu byť obchodované v iných častiach sveta a tým pádom vlastne sa e, podporujú lokálne konflikty. Zbranie, ktoré sa legálne e, exportujú z členských krajín, môžu e, dospieť do totalitných režimov a tým pádom sa dajú využiť na umlčanie o podstatnených protestov. Samozrejme, korupcia je tu dôležitým faktorom. Preto vítam podpísanie dohody ktorá určite povedie k zvýšenej kontrole a ktorá určite zlepší transparentnosť v tejto veľmi citlivej oblasti. Teší ma, že množstvo členských krajín podpísalo túto dohodu a 26 z týchto členských krajín sú členskými krajinami EÚ. Verím, že ďalšie dve členské krajiny čoskoro budú nasledovať príklad e, tých už e, existujúcich signatárov Obchodovanie so zbraniami znamená, že musíme uvažovať o všetkých aspektoch, ktoré sme boli spomenuli. A je jasné, že úsilie sa podniklo, aby sme vyriešili tieto problémy. Teraz procedúra Catch the Eye. Ako prvý má slovo pán Tusas. Ďakujem. Európska únia E, realizuje predaj zbraní do tretich krajín. A toto je prepojené s imperialistickou politickou stratégiou, so zasahovaním Európskej únie do rôznych vojen. Vlády a členské krajiny sa snažia zasahovať na medzinárodnej úrovni, aby sa e, e, posilnil monopol veľkých podnikov Európska únia a jej podniky majú svoju vinu i v Sýrii. British Telegraph hovoril o 3000 tón zbraní, ktoré cez letiska Chorvátska smerovali do Sýrie. Rozvoj prebieha ďalej. V roku 2013 sa e, e, Chorvátsko stalo členom EÚ a infraštruktúra tejto krajiny sa ale použila na e, podporu rebelov v Sýrii. Chcem sa spýtať rady a komisiu, vy ste rozhodli o e, e prerušení embarga, o jeho zrušení, ktoré členské krajiny zásobujú vlastne rebolov v Syrii zbraňami. Na záver dávame slovo e, ďalši, e, pánu Leškevičesovi za radu. Nech sa páči. Nom de Madame la Haute Représentante qui vous a mandaté pour prendre la parole. Yeah. Uh, <coughs> thank you, uh, Madam President. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, hovorím v mene vysokej predstaviteľky. Dovolte mi teda na, za, na úvod sa poďakovať všetkým tým, ktorí sa boli vyjadrili a predložili svoje návrhy. Ja som si v plnej miere istý, že v rámci tejto rozpravy to bolo veľmi prospešné. Pokiaľ ide o snahu pomôcť pracovnej skupiny, pokiaľ ide o rozvoj ďalšieho, ďalšej sféry tejto, tohto rozhodnutia. Takže v podstate by som chcel povedať, že tak ako povedal aj pán Hovit, tam by som chcel povedať, že sa treba skutočne sústrediť na kritéria 7 a 8 spoločných kritérií, A pokiaľ ide o kritérium číslo 2, pokiaľ ide o ľudské práva, to je takisto veľmi dôležité. Ale dovolte mi povedať aj to, že spoločné stanovisko, ako ste sa už aj vyjadrili vy, prispelo k zlepšeniu vývozu zbraní, respektíve kontroly vývozu zbraní tým, že obchod zbraní je teraz transparentnejší a zodpovednejší. Táto diskusia je iba ďalšou, ďalším dôkazom tejto skutočnosti. A členské štáty musia implementovať patričné predpisy ešte dôslednejšie a rozlišovať medzi tým, čo je obsiahnuté v spoločnom stanovisku a čo nie. Vytvoril sa tu skutočne jedno, výnimočný rámec, ktorý sa týka predovšetkým výmeny dôverných informácií na úrovni členských štátov, ale nevytvára sa týmto nejaký systém jednotnej európskej licencie, pokiaľ ide o kontrolu zbraní. To je zatiaľ v právomoci jednotlivých členských štátov. Pokiaľ ide o konvergenciu a harmonizáciu vývozu, zbraní. To jednoducho súvisí e, e, od jednotlivých dohod medzi členskými štátov. A jednotlivé členské štáty vlastne sú zodpovedné za svoje vlastné rozhodnutia, pokiaľ ide o komplexný mechanizmus kontroly, ktorý máme k dispozícii. Avšak je tu ešte aj príležitosť zlepšiť túto situáciu, preto vlastne tento revizný proces pokračuje ďalej. Ale musíme byť pyšní na to, čo sa nám podarilo dosiahnuť a aký príklad sme vlastne prezentovali pre jednotlivé štáty. Treba povedať, že sme aktérom aj na celosvetovej scéne, ale najväčším aktérom je teda, sú práve Spojené štáty americké, pokiaľ ide o zodpovednosť a kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú v hlavných dohodách ohľadne dohôd vývozu zbraní minulo aprílové rozhodnutie je veľkým a dôležitým nástrojom, ktorý nám môže pomôcť riešiť situáciu predovšetkým v tých častiach sveta, kde dochádza k ozbrojeným konfliktom. Táto dohoda má potenciál vytvoriť skutočne priestor na to, aby všetci exportéry, vývozcovia zbrania, nielen členské štáty Európskej únie, skutočne sa držali spoločných, prísnych a transparentných pravidel. A toto bude mať vlastne aj dopad na zlepšenie férovej konkurencie v tomto veľmi citlivom na tomto citlivom trhu. Ďakujem veľmi pekne, týmto sa končí diskusia k tomuto bodu a budeme pokračovať v hlasovaní o tejto téme zajtra o 12. Teraz sa vrátime k téme pána Moreru, pokiaľ ide o ďalšiu makrofinančnú pomoc Gruzinsku. A teraz dáme slovo pánovi Moreirovi. Nech sa